Milí kolegovia, navrhujem, aby sme začali. Všetci tu ešte nie sú a, a zdá sa, že EPP je, teda tí hlavní sú v Palerme tento týždeň, minulý týždeň to boli socialisti, tak e, to nám zjednoduší hlasovanie. A nemáme toho síce teda veľa. Máme program, ktorý nie je až taký e, ťažký, takže sa pokúsime to primerane prebrať a možno by sa mohli, mohli by sme mohli skončiť trošku skôr. To by nám umožnilo okamžite potom mať stretnutie koordinátorov a využijeme príležitosť našich tlmočníkov až do pol jednej. Prijatie programu schôdze. K programu schôdze niekoľko zmien. Číslo 9 e, o stanovisku pána Abada. Na žiadosť spravodajcu je presunuté na 23. a 24. mája. Teda on, je, on tu nie je v Bruseli dnes. Bod 10 a 11 návrh stanoviska Juta Hauk o agentúre ENISA a EMSA. To sa prebralo minulý pondelok. V oboch prípadoch pripomínam, že termín pre pozmenujúce návrhy je 16. maj na poludnie. Hlasovať sa bude 15. júna. Bod 7, stanovisko pána Aglunda k zelenej knihe. Na žiadosť spravodajcu navrhujem, aby sme to preložili na budúce stretnutie. No a potom je tu naše stanovisko. A k tomu eh, nám predstaví pán Haglund svoju správu. Ja teda vítam Ehm, vítam ho tu a on mi dáva ehm, znamenie, že je to v poriadku. Ak nie sú žiadne ďalšie pripomienky, tak teraz vítam aj pána Bögeho, to je hlavný zástupca EPP dnes. On sa rozhodol, že bude tu a nie v Palerme. Žiadne ďalšie pripomienky. Takže tým pádom sme program schválili k oznameniam predsedu. Máte Kobu News, disponibilné jazyky, naša práca je webstreamovaná a navrhujem, aby sme hneď prešli k bodu číslo 3 nášho dnešného programu. Je to práca na rozpočte 2012, jeho príprava a návrh mandátu na trialóg. Nasledujúci trialóg náš hlavný spravodajca je pani Balzány. Táto vypracovala návrh správy a jej ďakujem a navrhujem, aby sa hneď ujela slova, aby nám predstavila svoj návrh Frančiska. Grazie, presidente. Ďakujem pekne, pán predseda. Bolo to 20. apríla čo komisár Levandovský predstavil komisii návrh rozpočtu. Je to návrh, ktorý vlastne prišiel v veľmi zložitom okamihu. Totižto 20. apríl to bol skutočne zložitý moment, jednoducho preto, lebo to bolo krátko pred Veľkou nocou, tedy sa ne, nepracovalo vlastne v parlamente a ja sa chcem poďakovať všetkým, čo pracovali na tomto návrhu a žiaľ nemohla som o tom návrhu hovoriť s zástupcami ostatných politických skupín, lebo jednoducho tu neboli prítomní, bol Tyrgizový týždeň. A chcela by som povedať, že toto je veľmi otvorený dokument, je veľmi prístupný členom ostatných politických skupín a ja si myslím, že dôležité je dostať tomu ešte príspevky, aby sa to celé zlepšilo a obohatilo. Je tu o mandát, o veľmi jasné kritérium v súvislosti s rokovaniami. Iste ste si všimli, že tu chýba záverečná časť toho dokumentu a práve ten záver stanovuje jednotlivé rokovacie línie. Tak sa to zvykne riešiť. To znamená, že tam sa vlastne spomenú kritéria pri rokovania z hľadiska parlamentu. Čo sa týka tohoto záveru alebo zhrnutia, ja by som to chcela vypracovať potom, ako sa vypočujem príspevky kolegyň a kolegov. Počas výmeny názorov sa budú samozrejme formulovať aj pozmeňujúce návrhy a potom budeme na tom ďalej pracovať v priebehu mája. Opakujem teda, je to otvorený dokument pre príspevky, pre obohatenie a potom tá záverečná časť sa vypracuje veľmi mm, s takou stručnou a jasnou formou, aby bolo jasné, aký mandát vlastne poskytujeme. Toto som chcela povedať na úvod. A teraz dovolte, aby som spomenula pár úvah najdôležitejším častiam tohoto dokumentu. Jedna z zásadných vecí, ktoré by som chcela vyzvihnúť, je následovná. Komisia sa snaží poukázať na to, aký je dôležitý tento rozpočet z hľadiska naplnenia stratégie EU 2020. My chceme naplniť túto stratégiu a 43,5 európskeho rozpočtu sa využije na rozpočtové riadky, ktoré sú prepojené so stratégiou EU 2020. Samozrejme dôležitá je e, aj transparentnosť, lebo iba čísla e, ešte nehovoria viac menej o nič. Dôležité je, aby sme toto zohľadnili už aj v, rámci prípravy rozpočtu na rok 2012. My sme ako parlament nepoukazovali všeobecne na stratégiu 2020, ale zameráme sa na špecifické ciele, ako je rast, zamestnanosť, inovácie, malé a stredné podniky, e, zelené technológie. To je špecifické smerovanie, ktoré sa stanoví a podľa toho to musíme merať stratégiu do roku 2020. Musíme zároveň poukázať na to, že väčšina prípadov, kde sa dosiahol nárast, a musím povedať, že je to prekvapujúce, pre všetkým, keď si pozriete kategóriu 3A, tak vidíme, že väčšina nárastov vlastne e, nie je politického alebo strategického charakteru. Dalo by sa povedať, že je to prirodzené navýšenie, ktoré sa vlastne už stanovilo v rámci e, toho dlhodobého plánovania. Preto ide tu o rozhodnutie, ktoré musíme analyzovať. To znamená, že už v tejto fáze sa musíme zamýšľať nad tým, ako chceme stanoviť politické signály, aké strategické smerovanie chceme mať v porovnaní s tým pôvodným plánom, ktorý sme mali, čo sa týka obdobia 2007 až 2013. A teraz ďalšia téma, inflácia. Jednoducho aj toto je vec, ktorú musíme zohľadniť. Čo sa týka inflácie, máme v súčasnosti infláciu vo výške 2,7 a to znamená, že samozrejme tým sa relativizujú eh, platby 3,7 je to vlastne očistené infláciu, takže keď si odrátame 2,7%, ostáva 1% pre všetkým pri e, platbách, tam máme 4,9%, a, ale keď sa pozrieme dokumentu, vidíme, že máme tam iba 2,2%, to znamená, že ak odrátame infláciu, je tam iba približne polovica. No, takže pri tých platbách ešte musíme zohľadniť jednu vec. 80% rozpočtu e, je spravovaných spolu s členskými štátmi. A tieto platby nie sú len e, dôležitou e, tým predpokladom na realizáciu európskych programov, nie len to. E, dalo by sa povedať, že je to vlastne jediný nástroj na to, aby sme zabezpečili to, aby príslušné dokumenty boli spolahlivé. To znamená, že dôležité je to, aby komisia sa opierala o odhady členských štátov, keď sa stanovuje výška platieb. A ja si myslím, že keď ide o platby a ich výšku, musíme už v tejto fáze povedať, že nechceme ustúpiť, nemôžeme ustúpiť, nemôžeme jednoducho akceptovať nejaké zníženie, lebo ináč by sa ohrozila realizácia celého rozpočtu. To znamená, že na tento rozpočet sa nemôžeme pozerať izolovanie. Nie je to iba rozpočet na rok 2012. Nie. Musíme sa na to pozerať tak, že je to súčasťou celkového plánovania a to znamená, že to politické plánovanie, ktoré je s tým prepojené, musíme opätovne analyzovať. Preto by som chcela vysvetliť to, čo som sa snažila zohľadniť v odsekoch 16 až 18. Tam dochádza k navýšeniu ale keď to dáme do súvisu s finančným výhľadom, tak vidíme, že niektoré veci, ktoré sa týkajú stratégie do roku 2020, čo sa týka rámcových programov Marco Polo Progress a ďalšie programy, že tieto jednoducho vlastne mm, budú mať od roku 2013 menej prostriedkov. To sa týka aj CIP a sieti celoživotného vzdelávania tam je ten náraz skutočne veľmi skromný. To znamená, že to nezodpovedá tomu kritériu 5%, 5% ako to bolo uvedené v medziinstitucionálnej dohode. No a čo sa týka navýšenia v rámci kategórie 1, tak na strane záväzko 12,3%, 8% na strane platieb to jednoducho súvisí s matematikou, potom aj tých 750 miliónov, ktoré sa stanovili pre ITER, pričom tu ešte nemáme zhodu. V rámci 7. rámcového programa bude 100 miliónov a k tomu sa pridá ešte 64 miliónov. Toto je ale všetko ošemetné. E, musíme si uvedomiť, že okrem vesmírnej politiky a energetika je vlastne novou kompetenciou čo súvisí s Lisabonom, to znamená, že musíme túto skutočnosť zohľadniť, preto je bolo dôležité stanoviť viac prostriedkov pre výskum, autonómiu, energetickú e, e, účinnosť a ďalšie témy, ktoré sú veľmi dôležité. Potom je tu okruh 3a, migrácia, to som už spomínala. Sú tu viaceré programy, kde je významný nárast ale to nesúvisí s nejakým špecifickým rozhodnutím, skôr to súvisí s tým plánovaním, ktoré sa vlastne vykonalo už v minulosti na rok 2013. Čo sa týka utečeneckého fondu, tam nedochádza v žiadnom prípade k zvýšeniu, čo je veľmi smutné, lebo podľa mňa by bolo dôležité reagovať na vývoj v oblasti Stredozemného mora a okrem toho sa neposilňuje ani financovanie Frontexu. No a teraz 3B, vlastne som to už naznačila. Žiaľ, tu nie sú žiadne riadky na financovanie športu, aj keď to spadá do našich kompetencií. No a potom 4, kategória 4, tu máme dvojitú maržu k dispozícii to je vlastne nové porovnanie s tým, čo sa stanovilo pri pôvodnom plánovaní. A tie riziká, ktoré tu vznikajú, sú tie, že úspory, ktoré sa tu vykonajú, sa presunú na niektoré iné programy. Tieto ošemetné okruhy, kde ide napríklad o reagovanie na situáciu v oblasti Stredozemného mora. Toto všetko poukazuje na to, že mali by sa zohľadniť tie nevyhnutné výdavky, ktoré môžu vzniknúť pre všetkým budúcom roku. Kategória 5. Odhľadnúť od toho, čo sme povedali už minulé, síce, že musíme postupovať veľmi obozretne, aby tieto úspory neviedli k tomu, že nakoniec nebude možné uskutočňovať dané programy. Tu ide pre všetkým o úspory v administratívnej oblasti, E, ide tu vlastne o to, že by nebolo potom možné implementovať programy tak, aby sa dosiahol dobrý výsledok. Toto sa vlastne spomínalo, už 20. apríla a preto je dôležité tu zohľadniť aj európske školy. No a potom ešte niečo ďalšie. Samozrejme, čo sa týka kompetencií týchto škôl, musíme ich zohľadniť a musíme zabezpečiť to, aby sa garantovala nezávislosť Musíme si pozrieť aj jednotlivé nástroje, jednotlivé stratégie, musíme zabezpečiť dostatok financií a dôležité je, aby to vlastne neostala nejaká nevyužitá šanca, ktorú máme. Ďakujem. Ďakujeme, Frančeska, za vašu písomnú správu a za vašu jasnú prezentáciu. Pán Bokroš sa že, eh, hlási o slovo ako prvý, nech sa páči. You, Ďakujem pekne, pán predseda. Mám zásadné problémy so správou, kde tu o strategické smerovanie, o obsahové smerovanie, ako aj taktiku. Začal by som teda stratégiou. Myslím si, že je dôležité uznať, že e, z hľadiska Európskej komisie je to vlastne niečo úplne nové, že navrhujú rast celkového rozpočtu na budúci rok vo výške zhruba 4,9 Ja plne súhlasím s viacerými bodmi, ktoré spomenula Frančeska. Čo sa týka priorít, tak politických, ktoré prichádzajú z parlamentu, ako aj ekonomických priorít, ktoré pochádzajú z Európskej komisie, nie sú podľa môjho názoru dostatočne zohľadnené v rámci jednotlivých čísla, ako aj v rámci rozpočtovej štruktúry, keď si pozriem teda to, čo navrhla Európska komisia. Dobre, ale jednoducho je neakceptovateľné, aby sme vlastne iba lutovali, že niektoré oblasti nerastú dostatočne rýchlo. Vlastne celý ten text je taký smutný. V minimálne 30 miestach je uvedené, že vyjadrujeme polutovanie, že nie je zabezpečený rast, nárast a nie je tam žiadna veta, kde by sme uviedli, že vykonajme aj ďalšie zníženia. Jednoducho riešme aj takúto situáciu. Bolo, ak by sa podarilo to číslo 4,9% do decembra, tak bolo by to výborné, ale ja si myslím, že takýto nárast asi nebude. Podľa mňa do decembra budeme veľmi radi aj s 3%. Bo to je vlastne to, čo chce dosiahnuť rada a niektoré vlády. No uvidíme, ako to dopadne. Čo sa týka samotnej argumentácie, musím povedať, že je také nekonzistentné v viacerých oblastiach. Napríklad zoberme si bod číslo 5. Hovoriť o tom, že vlastne nemá význam znižovať rozpočet EÚ, lebo to nesúvisí vôbec s agregovanými štátnymi dlhami 27 členských štátov. To je jednoducho nekonzistentné, nie je to s tým nejako prepojené. Jednoducho musíme byť e, prísni v rámci nášho rozpočtu a to jednoducho preto, lebo máme zodpovednosť voči daňovým poplatníkom, za to, že vynakladáme e, daňové prostriedky efektívnym spôsobom. To znamená, že nemali sme krátiť len len jednoducho ten argument, že sme nemali krátiť preto, lebo porovnaní s celkovými dlhmi je to malá suma, to je jednoducho podľa mňa neakceptovateľné. Podľa mňa je to práve naopak. Ak teda existujú takéto obrovské dlhy v národných rozpočtoch, a v oblasti verejných financií členských štátov, tak e, podľa mňa je tu ešte ďalší dôvod navyše, aby sme veľmi pozorne si prešli celý rozpočet a v niektorých oblastiach navrhli, ako podľa Francesca, nárasty, ale v niektorých oblastiach, čo by som chcel zdôrazniť, krátenie. A jednoducho, ja nevidím nikde žiadne krátenia. No a teraz na záver ešte k taktike. Keď zohľadníte to, ako vlastne prebiehali rokovanie o rozpočte minulý rok, všetci si spomíname, že to bolo veľmi zložité a niekedy to bolo až tragické, ako to celé prebiehalo. A samozrejme, ja plne rešpektujem všetkých, ktorí toto boli zapojení, aj belgické predsedníctvo. Ja si nemyslím, že v tomto prípade to bude jednoduchšie. My chceme, aby komisia bola radšej na našej strane a nie na strane rady, ale s týmto dokumentom neprivedieme komisiu na našu stranu, práve naopak. Ďakujem. Merci, mon cher collègue. Ďakujeme kolegovi. Teraz Goran Ferm. Ďakujem, pán predseda. A ďakujeme aj pani Balzany. Podľa mňa urobila veľmi konštruktívnu, disciplinovanú správu k pánovi Bokrošovi. Pozrime sa na realitu. V priebehu rokov rozpočet Európskej únie sa znížil ako e, súčasť európskeho hospodárstva napriek tomu, že členské krajiny samotné majú nové programy a nové úlohy súvisiace s európskym rozpočtom. Nemyslím si, že ten obraz reality z vašej strany, pán Bokrož, je ten správny. My sme sem natlačili množstvo nových programov do toho istého stropu a to viedlo k mnohým úsporám v mnohých oblastiach, čiže tento obraz z vašej strany nie je správny. Musíme si uvedomiť e, toto, keď e, komunikujeme s radou. Myslím si, že komisia má veľmi opatrný prístup, navrhujú náraz o 4,9%, ale v podstate politické rozhodnutia, ktoré príjmame v mnohých programoch, mali viesť k záveru, že by sme mali e, ísť ešte ďalej, pretože máme politický záväzok, prísľuby nielen pre členské krajiny, ale pre regióny, miestne samozprávy, pre množstvo dôležitých e, sektorov e, európskeho hospodárstva. Škrtať viac, ako navrhovala komisia, by znamenalo, že to neprospeje mnohým členským krajinám, ako hovorí pán Bokroš. Prospelo by to iba niektorým, ale väčšine by to uškotilo, ak by sme škrtali ešte viac rozpočet, pretože my prispievame do rozpočtov členských krajín konštruktívnym spôsobom. Kvalita výdavkov, to by sme určite mohli zlepšiť, ale nezabúdajme, za čo platíme. My prispievame k obnove po kríze a to je zásadná vec o ktorú sa snaží Francesca Balzani. Mali by sme teda vyvieť tlak na radu, aby reagovala na túto výzvu čo oni chcú. Doplnili tam množstvo úloh pre EÚ, EÚ 2020, plán, Lisabonská zmluva, čo od nás chcú. Myslím si, že musíme mať strategickú, strategickú diskusiu o prioritách, akú úlohu má zohrávať rozpočet EÚ, pokiaľ ide o hospodársku obnovu a môžeme zohrávať dôležitú a konštruktívnu úlohu a tam by sme mali rozvíjať naše stratégie. Ehm, ja sa obávam ale ehm, ohľadom kategórie 4 sú, máme nové potreby, hlavne pokiaľ ide o politiku susedstva, juh, stredomoria a tak ďalej. Ehm, ešte stále nemáme dosť informácií, budú tu nové oznámenia, nové návrhy zo strany komisie, ale navrhli to, aby sme financovali niektoré z týchto priorít e, škrtaním rozvojových programov, programov DCI, IPA, predstupová pomoc a ja naozaj nesúhlasím, toto sú zásadné politické priority. Nie je to správny spôsob, ako e, znižovať naše možnosti prispievať do miléniových rozvojových cieľov alebo prispievať do rozšírenia Európskej únie a takýmto spôsobom e, financovať nové priority v Stredomori. To nie je správny spôsob. Oni argumentujú, že aspoň čiastočne, že je tu nízka implementácia v niektorých e, častiach e, DCI. Možno, že to je pravda, ale to nie je dôvod na škrtanie, na krátenie, pretože je to ešte stále politická priorita. My by sme mali teda zlepšiť implementáciu. To je dôležité a mm, zvýšiť snahu. A tu mám trošku obavy ohľadom niektorých krátených kategórie 4, pretože ak znížime administratívu príliš, tak si e, vlastne e, tú cestu od lepšej implementácie. Musíme zlepšovať implementáciu, začať týmto, na to nezabúdajme. Môžeme byť efektívnejší, s tým súhlasím, ale myslíme naš, naše priority. Podľa mňa toto je krátkozraký prístup, ako financovať to, čo sa deje v Stredomori, tým, že škrtneme programy DCI a programy IPA. Na záver, Francesca urobila veľmi dobrú správu, ale potrebujeme podľa mňa doplniť nejaké odseky nakoniec, pretože táto správa má takú dvojúrovňovú úlohu. Uh, Všeobecná úvaha o návrhu rozpočtu, priority a tak ďalej a tiež mandát pre trialóg. Potrebujeme identifikovať, či je tu niečo, čo pravdepodobne v, v trialogu dosiahneme mm, v júli tento trialóg nebol veľmi konštruktívny, nedosiahli sme príliš veľa, s výnimkou toho, keď ja som teda bol pred desiatimi roč, rokmi spravodajcom v roku 2003, tam sme vyriešili veľa vecí, ale to bola jediná príležitosť. Pokúsme sa. Vyčleňme aspoň niektoré úlohy, ktoré by sme mohli e, niekam posunúť do júla, do júlového trialogu. Dobre, v poriadku. Ďakujem, Göran. A, takže tentokrát máme za cieľ byť čo na efektívnejší v tomto trialógu podobne ako sme to boli efektívni vďaka nášmu spravodajcovi v roku 2003. Dobre, takže teraz pán Haglund za liberálov. You, Ďakujem pekne. Nuž na úvod by som chcel povedať, že chceme sa vyhnúť situácii ako minulý december. No a z toho dôvodu si musíme dávať pozor na to, čo hovoríme a čo sa objaví v týchto dokumentoch. Vo všeobecnosti myslím, že e, väčšina dokumentu spravodajkyne je v poriadku a za to aj ďakujem. A súčasne myslím, že sa treba zamyslieť nad tým, o čo sa snažíme a aké signály vysielajú naše dokumenty. S ohľadom na situáciu, minulého decembra. No a treba dosiahnuť nejakú rovnováhu medzi tým, čo navrhuje pán Bokrožia spravodajkyne, pretože ak sa nám to nepodarí, aj na základe reakcie niektorých členských štátov a komisie, reakcie členských štátov na návrh komisie, tak opätovne situácia nebude jednoduchá a bolo by dobré, ak by sme sa tomu vyhli a súčasne s ohľadom na to, že rozhodujeme aj o budúcom viacročnom finančnom rámci. Mám otázku pre Frančesku, o číslo 6 tých 2,7% inflácie hovoríme o informáciách Eurostatu, alebo na čom sa zakladajú jej informácie. Pretože ak tieto čísla nebudú správne, a tak majú veľký dopad na celý scenár. No a bod číslo 12. Ja vítam skutočnosť, že komisia sa tiež snaží hľadať negatívne priority, teda my negatívny výraz, hovoríme o realokovaní a je to bežné, že v rámci finančného plánovania sa hľadajú možnosti realokácie predtým, než sa požiadajú ďalšie peniaze. To sme, to sme sa aj snažili, no a komisia to tiež robí, no a ja myslím, že toto treba privítať. Podľa toho, čo povedal Joran, možno sa uskutočne realokácie, ktoré niektoré skupiny, ktoré sa, ktoré sa niektorým skupinám nebudú páčiť. No a ja súhlasím s Goranovými návrhmi, ale e, myslím, že v podstate s realokovaním e, môžeme len súhlasiť. No a ďalej 1a, bod 70. Hovoríme niektoré veci. Máme čísla na celom viacročnom rámci o tom, či by 5%, eh, eh, ako by sa to odrazilo na eh, všetkých programov z ekonomického hľadiska, pretože nemáme možno ešte všetky, všetky informácie. Takže to je moja druhá otázka. A ďalej ešte niečo. Musím sa k tomu ešte vrátiť, keď prídeme k môjmu stanovisku. Problém ITER. na úvod pred dvoma týždňami komisia nám prezentovala a predložila rozpočtový plán na budúci rok. No a keď sa pozriete na pridelené prostriedky na výskum, tak na prvý pohľad to vyzerá veľmi dobre, ale ak si odpočítate peniaze, ktoré sa používajú len na financovanie problémov projektu ITER, eh, tak eh, na výskum nezostávajú prakticky žiadne ďalšie peniaze. Takže ten nárast na papiere vyzerá dobre, ale to je hlavne určené pre projekt ITER a jeho problémy. A ja som pomerne kritický voči tomuto projektu a preto nie som spokojný. Ale vrátim sa k tomu, keď sa dostaneme k môjmu stanovisku. Ale bolo by dobré, keby tento dokument bol koherentný s môjim dokumentom o Euratome a bod 20 v rámci 1A, ktorý rieši, ide týmto smerom. A netreba zabúdať na to, že veľa peňazí, ktoré sa nevyužili minulý rok, pôjdu na členským štátom. To je, sú obrovské sumy. Spontánne by som povedal, že tieto peniaze, aj napriek tomu, že viem, že sú vysvetlenia, prečo sa to nemôže využívať na financovanie problémov projektu ITER. Ale podľa môjho názoru by to malo slúžiť práve na to, namiesto eh, ničenia mm, rámcového programu pre výskum 7. No a čo sa týka projektu ITER, musíme byť veľmi tvrdí a prísni. Nie, nie je to len o tejto záležitosti, ale ide aj o zlé finančné plánovanie komisie a to, že komisia nezohľadňuje v žiadnom prípade skutočnosť, že sme opakovali viackrát, že neakceptujeme riešenie pre projekt ITER a doteraz e, komisia svoje plány nezmenila z ohľadom na financovanie ITERu ani trochu. No a s tým nie som vôbec spokojný. Avšak to nie je o samotnej správe, ale, problém, ale o projekte ITER. Ale vo všeobecnosti myslím, že sa nám podarí nájsť nejaké spoločné východiska aj napriek niektorým menším úpravám, ktoré treba urobiť. Ďakujem pekne kolega, teraz pani Andreasen. Ďakujem predseda. Ďakujem spravodajkyni za jej správu. By som chcela podporiť um, pripomienky pána Bokroša, takže ich nebudem opakovať. Myslím, že jedna vec je, že očakávania 3% nárastu sú veľmi vysoké. Na pár pripomienok. Poprvé, mne sa nepáči argument, o tom, ako sa prezentuje RAL. RAL neukazuje riziko, že nebudeme môcť splniť záväzky, e, ktoré sme prijali, ale namiesto toho ukazuje, že členské štáty nedokážu absorbovať programy, o ktorých sa zaviazali, ktoré boli zaviazané. No a toto je vec, e, to by mala byť prvá vec, ktorú zvažujeme pri plánovaní rozpočtu. No ale ignorovalo sa to, a má to deštruktívny charakter na rozpočet. No a druhá vec, myslím, že pre mňa všeobecná správa je absolútne vzdialená od reality. A hovorím o bode 53. Ako môže spravodajkynia kritizovať a skutočnosť, že komisia rozhodla o tom, že tam nezaradi žiadny program týkajúci sa športu. No už prepačte, ale šport v časoch krízy pre Európsku úniu nie je prioritou, ktorou by sa mala zaoberať. No a z hľadiska tohto príkladu myslím, že prezentácia rozpočtu je na míle vzdialená od reality. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz Helga Trippel. Ďakujem predseda. Ďakujem Franceske za jej prácu je hodnotenie je také, že návrhovaná úroveň platieb, ktoré navrhuje komisia alebo komisár Levandovský, čo je plus 49%, je absolútne minimum, e, ktoré je nevyhnutné na plnenie záväzkov z minulých rokov. Ja viem, že je tu konflikt medzi jednotlivými parlamentnými skupinami, že to je už príliš vysoké, ale na druhej strane poznáme Levandovského a vieme, že on je veľmi opatrná, opatrný človek, a zaoberá sa otázkami navyšovania rozpočtu. No a preto si myslím, že to odzrkadluje to, že komisia a kolegium komisárov si uvedomilo, že keďže to všetky tieto veci boli už rozhodnuté, boli, sú viazané, a tak treba niečo robiť, pretože tak bolo rozhodnuté medzi parlamentom a radou, tak na, na tie rozhodnutia a plnenie záväzku treba toľko peňazí. A myslím, že úloha parlamentu teraz nie je ísť eh, cestou rady, ktorá hovorí len 3%, alebo tak, ako hovorí dokonca pani Andersen, ale my musíme argumentovať proeurópskymi záujmami a treba argumentovať tým, čo potrebujeme na to, aby sme plnili politiky, na to, o ktorých sme rozhodli. A preto zdôrazňujem tento prístup ktorý zvolila Francesca, no a aj ho obhajujem. Myslím, že by bolo strategickou chybou, ak by sme sa teraz vrátili k stanovisku rady. Pretože tým by sme sa vlastne vzdali a neobhajovali ďalej naše stratégie, že chceme navýšenie kvôli zlepšeniu výsledkov pre európskych občanov. Myslím, že viem, že to bude eh, náročné, ale ak sa vzdáme teraz, tak to bude strategická chyba. No, dobre. A teraz k prioritám. Je ako členka zelený by som chcela povedať, že ja neobhajujem úrovne platieb, ak to nie je naplnenie istých cieľov a z môjho hľadiska transformácia na udržateľnosť a ekologická transformácia a sociálna inklúzia. To znamená, že samozrejme sme ochotní prijať isté škrty alebo zlé pridelené prostriedky, napríklad polnohospodárstvo, a tak eh, tam sa vy, samozrejme míňajú peniaze spôsobom, ktorý sa nám vôbec nepáči. My by sme samozrejme chceli tieto finančné prostriedky využiť na lepšie a udržateľné politiky. Takže myslím, že čo sa týka hodnotenia návrhov Francesky. Je tam mnoho dobrých cieľov a, strateg- a cieľov EU 2020 a rovnako niektoré myslenie, transformačné myslenie, čo sa týka klimatických zmien, energetickej efektivity, podpora obnoviteľných zdrojov energie, no a niektoré z týchto prístupov v rámci kategórie 1B nie sú. Myslím, že by to mohlo byť posilnené, aby sme išli týmto smerom, no ale teraz sa dostávam k tomu kritickému bodu, čo veľmi ľutujem. A je to podobné ako slova Karla Haglunda a totiž absencia e, kritiky pronukleárnej politiky rady a prefinancovanie nukleárnych aktivít v porovnaní e, s obnoviteľnými zdrojmi orientovanými na budúcnosť. To je politická chyba. Je to veľmi nevyvážený prístup. No, vďaka I- projektu ITER komisia teraz okreše aj nenukleárne aktivity. Tak ako povedal Karo, to je absolútne nesprávne. My chceme transformačnú politiku, no a preto z tohto hľadiska kritizujem Frančeskému správu, ale na tej všeobecnej línii jej správu podporujeme. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, Helga. No a teraz eh, pán Vum, Derek Von. Dobre, ďakujem pekne, predseda. Ja vítam správu spravodajkyne. Myslím, že odvedla obrovský kus práce že napísal túto správu v takýchto komplikovaných časoch, pretože vieme, že navrhová, aké je navrhované navýšenie komisie a vieme tiež, že mnohé štáty na rade chcú len minimálne navýšenie no a tiež poznáme reakcie viacerých členských štátov, členské štátu, ktoré pôjdu do trialógu a budú chcieť zmraziť rozpočet niektoré príjmajú mieru inflácie 2,7%, ale len mm, mm, veľmi málo štátov akceptuje úroveň 4,9%. Takže pre mňa je dôležité, akú taktiku ako parlament zvolíme, ako aj výbor pre rozpočet, ako budeme bojovať za tých 4,9%, ak budeme za to bojovať, ako, aké nástroje alebo zbrania máme, a ak budeme akceptovať škrty, tak musíme rozhodnúť o tom, aké škrty budeme akceptovať mm, či teda bude sa opakovať situácia z minulého roku, alebo či sa bude musieť orientovať podľa našich priorít a budú sa musieť skresať menej dôležité projekty do budúcnosti. Ja si myslím, že treba sledovať naše priority, nemôžeme súhlasiť so škrtom vo všetkom nejak paušálne. No a ďalšia vec, ktorou sa treba zaoberať, eh, sú naše priority, tak ako povedali eh, niektorí rečníci. A ja, mňa znepokojú niektoré návrhy komisie. Opätovne komisia navrhuje 400 miliónov eur pre Palestínu, tak ako už minulý rok. A podľa mňa to je obrovská chyba. Hlavne, keď sa zdá, že je tam istý pokrok a po zmierení medzi Hamasom a protistranou. No a nemôžeme krátiť rozpočet pre túto politiku o 100 miliónov eur. A rovnako myslím, že je chybou komisie, že nefinancuje oblasti nových kompetencií, ako napríklad šport. Ja som podporovateľom športu. Keď máme kompetencie v športe, tak musíme ho podporovať. Je to prospešné pre ľudí skutočne rôznymi spôsobmi. No a doteraz Komisia financovala len pilotné projekty, ale aj to financovanie už končí a ničím sa nenahrádza. Takže máme nové kompetencie, nové zodpovednosti a treba na to vyčleniť aj príslušné finančné prostriedky. Ale hlavne, čo chcem povedať, parlament a výbor musí mať celkovú stratégiu, hovoriť o našich prioritách a o našej taktike v rámci diskusí na trialógu a budúcich eh, zmierovacích konaniach. Ďakujem pekne, Derek a teraz James Ellis. Ďakujem, pán predseda. Len tri body. V tejto diskusii mi chýba a je to analýza všeobecného stavu financií. Potom, keď sa pozrieme na USA, tam sú bilióny dlhov, e, Tea Party hovorí, že sa musí zvýšiť dlhy. Je to vysokopolitická otázka, je to vysokopolitická otázka aj tu. Mnohé krajiny majú vysoké dlhy, potom Číňania skupujú eurobondy. Mali by sme tak všeobecne sa zamyslieť, či chceme, aby Číňania financovali náš dlh, alebo sa chceme zbaviť nášho dlhu, alebo sa zamyslíme nad tým, ako ozdraviť naše financie a nemôžeme európsky rozpočet z toho vyňať, tak ako nemôžeme vyňať národné rozpočty. Takže je tu taká odlišná perspektíva o záväzkoch. Mnohé e, vlády majú záväzky, ale škrtajú ich, pretože nemajú peniaze. A podľa mňa tu, keď hovoríme o tohto návrhu rozpočtu, vidíme tu záväzky, vidíme tu viazané prostriedky. V tomto urobila Francesca dobrú prácu. Máme prostriedky na ich financovanie a podstav, podľa mňa nemáme škrty v jednotlivých riadkoch, musíme na to proste reagovať, na túto potrebu. E, druhá, druhý bod, ako to urobíme a tu mi chýba niekoľko pracovných dokumentov o zásadných témach, tak aby sme pochopili ako členovia rozpočtového výboru, čo robíme. Sú tu dva dokumenty, nadviažem na Gorana Ferma, aké sú strategické priority. Nemôžeme mať všetko ako prioritu, musíme mať sériu toho, čo ľutujeme, to pán Bokroš spomenal. Áno, môžeme ľutovať veľa vecí, ale musíme začať hovoriť, toto urobíme ako parlament a toto urobíme neskôr. Nemôžeme očakávať a ten to výbor, videli sme to za niekoľko posledných rokov. Diskutovali sme o prioritách, ale musíme byť zodpovední a povedať, aké sú rozpočtové priority. Takáto je naša úloha. Toto je suma peňazí, ktorú máme. Toto sú priority, ktoré navrhujeme. Podľa mňa musíme zaktualizovať našu diskusiu ohľadom rozpočtu 2012. Sú tu ďalšie témy, ehm, tak ako minulý rok bolo predsedníctvo eh, na jednej strane a rozpočtový výbor na druhej strane. Ale my sme zodpovední za rozpočet 2012, kam pôjdu peniaze, musíme sa zamyslieť nad strategickými prioritami, kam smerujú prostriedky, takže mal by tu byť pracovný dokument, Možno, že koordinátori by sa toho mali zhostiť, mali by riadiť náš výbor k strategickému mysleniu. A druhý dokument, ktorý mi naozaj chýba, sú negatívne priority. Videli sme to v usmerneniach, tam sa o tom zmieňovalo, hľadáme negatívne priority, ale tu, v tomto dokumente, eh, by sme chceli, aby komisia objasnila, ako sa k tomu dopracovať. Keď začneme my pracovať, keď máme povoliť výdavky a povedať, že toto sú priority, tu chceme škrtať, pretože tieto programy nefungujú dobre. Nič z tohto sa neurobilo, nič sa neidentifikovalo. Musíme nabrať odvahu, vrátiť sa k tomu, ak projekty nefungujú efektívne, tak ich treba krátiť. Ďakujem, James. Pán Kozlik. Ďakujem, pán predseda. Ja by som sa poučil minulý rok, v roku, keď sme tvorili rozpočet na rok 2011, tedy v záujme verejného blaha e, Európsky parlament presadzoval navýšenie o 6 Titulky, a nemyslím si, že len v slovenských médiách, označili e, tento krok európskych poslancov titulkami Europoslanci sa zbláznili. E, to naznačuje, že to vedomie a ja tým by som chcel podporiť e, názor Lajoša Bokroša, že je tu politická rovina, nielen tá vecná rovina. Vecná rovina je, že tu je vyše 700 slobodných mandátov v Európskom parlamente, z ktorých každý má svoju predstavu priorit, ktoré by chcel prefinancovať. Zložitejšie je to potom s položkami, kde je treba ubrať, prípadne vôbec peniaze neposkytnúť ale je tu limit. Máme skúsenosti už dlhoročné a bol ten limit pomenovaný, je to limit zhruba teda tých 3 narastu výdavkov, pod ktorými sa kdesi pravdepodobne rozpočet na rok 2012 bude vyvíjať. Je paradoxná situácia, že občania e, v danej chvíli radi počujú o šetrení, ale neradi pociťujú dôsledky šetrenia. Na druhej strane E, ministri financí jednotlivých vlád e, by čo najmenej radi, čo najmenej prispeli do európskych zdrojov, ale na druhej strane by čo najviac peňazí získali pre národné zdroje. Takže tieto paradoxy tu fungujú, ale média a tá politická rovina je na strane šetrenia, takže to poučenie z roku 2011 je neprepáliť E, tú úroveň, ktorú bude Európsky parlament požadovať, samozrejme v mene e, prefinancovania európskych politík, pretože občania sú nastavení do tej roviny, že sú v stave príjmať e, filozofiu šetrenia, ale na druhej strane teda platí, že tie základné priority, ktoré, na ktorých sa zhodneme, by prefinancované mali byť. Ďakujem pekne. Je vous remercie. Monsieur Ferland. Ďakujem. Pán Fernández. Ďakujem pekne, pán predseda. Práca spravodajkyne sa naozaj netýkala podrobne eh, kategórie 5 Je tu e, problém e, súvisiaci s ocekom 77. Miesto toho, aby sme videli e, pohár z polovice prázdny, mali by sme ho vidieť z polovice plný. Vysvetlím to. Nemôžeme začať rokovať s tým, že komisia a rada urobili svoju prácu v oblasti znižovania rozpočtu, znižili, znižili administratívne výdavky a parlament túto prácu neurobil. Ak by sme nemali nasledovať odporúčania komisára, ktorý žiadal zvýšenie, zvýšenie o 1%, tak namiesto toho by sme mali povedať, že parlamentný rozpočet je rozpočet disciplíny, rozpočet, ktorý sa snaží ušetriť 40 miliónov v porovnaní s pôvodným návrhom a vzhľadom na nové kompetencie zvýšenie o 1,3 to je vlastne aktualizácia a my e, vlastne sme e, prehrávame v porovnaní s infláciou. Už teraz je stav veľmi krehký. Možno sa nám nepodarilo zostať na tej úrovni 1 vzhľadom na kompetencie, ktoré máme, je dôležité vzhľadom na objem a cieľ sa nám zdá tento výsledok e, nemožný dosiahnuť. My sme teda urobili svoju prácu tak ako aj komisia. Vzhľadom na súčasné okolností máme rozpočet, ktorý je rozpočtom disciplíny, ale je to tiež rozpočet, ktorý zodpovedá cieľom legislatívnej excelentnosti a môže poskytnúť nevyhnutné prostriedky preto, aby si europoslanci robili svoju prácu primeraným spôsobom. E, náklady zlej legislatívy sú tiež otázkou, ktorú by sme sa mali zapracovať Veľmi často sa ako keby tak samo byčujeme. Mali by sme mať iný princíp, získať dostatočné prostriedky na to, aby sme urobili dobrú prácu, ktorú od nás občania očakávajú. Takže slova poďakovania z mojej strany spravodajkyni a myslím si, že je to taká drobná výstraha, ktorú som chcel vyslať, e, aby sme neprišli na rokovania tým, s tým, že sme neurobili našu prácu. My sme si urobili, išli sme až e, do limitu toho, čo môžeme urobiť. Ďakujem. Ďakujem. Goran Ferm požiadalo slovo. Prepačte, že sa znovu hlásim o slovo, ale spýtali ste sa ma na niekoľko vecí, takže mal by som na to reagovať najskôr James Ellis a niektorí ďalší k hospodárskemu rozvoju. Naozaj si nemyslím a myslím to vážne, že disciplína je východiskom z krízy, len disciplína. Táto spôsobuje nové náklady na dlhodobú zamestnanosť a bráni jej hospodárskej obnove. Myslím si, že čoraz viac ekonómov, aj v podstate konzervatívne médiá ako The Economist a Financial Times, varujú pred situáciou, kedy príliš veľké škrty veci ešte zhoršia, zvlášť v krajinách ako Grécko a Portugalsko, znemožnia im, aby splatili svoje pôžičky. Mali by sme spochybniť myšlienku, že jediným spôsobom východiska z krízy je škrtať všetko, pokiaľ ide o verejné výdavky. Naopak, ja si myslím, že potrebujeme povedať, že sú tu strategické priority, ktoré sú dôležité pre hospodárskú obnovu, investície do rastu, do zamestnanosti a niektoré z nich by mali byť odzrkadlené v európskom rozpočte. Potom negatívne priority. Som otvorený e, takejto diskusii, ale myslím si, že tí, ktorí sa zasadzujú za škrty, by mali byť zodpovední za prezentovanie ich návrhov. Koncept e, paušálnych e, škrtov to protirečí prioritám. Jedna vec je dôležitejšia ako iná. Lineárne škrty poškodia dokonca aj rozvoj a výskum dôležité strategické ciele. Takže ak rada je pripravená navrhnúť škrty, v SPP alebo v koheznej politike, ak sú pripravení, že povedať, že tieto programy nefungujú, musíme ich znížiť. Môžeme o tom diskutovať, ale nech oni predložia tento návrh, pretože oni sú za to zodpovední. Podľa mňa toto je veľmi dôležité. Ďakujem. Pán Bokroš zrejme nadviaže na tento dialog. Prepačte, pán predseda, ale ako povedal Goran Ferm, ja musím na to reagovať. Som mu vďačný za tie prednášky o ekonomii, ale nemyslím si, že toto je pôda a čas na, eh, na takéto iniciatívy. Aby som to teda povedal jasne, nikto nie je za lineárne škrty všade a vo všetkom, prosím, chápte nás správne. Jediné, čo hovoríme, a možno by som mohol nadviazať na niektorých predrečníkov, 49 navýšenie bude nereálne Predovšetkým preto, že e, švedská vláda je proti. Možno poviete, že nechápem realitu. Zrejme sformulujete vaše slova lepšie, ak poviete, že mám inú interpretáciu. Samozrejme, všetci máme právo interpretovať realitu svojim spôsobom. Nejde o lineárne škrty, ale tak, ako to, ako to povedal pán Ellis, o zdôraznenie pozitívnych a negatívnych priorít. To je samozrejme úloha výboru SURE. Musíme e, zdôrazniť práve tú dlhodobú stránku, ale je absolútne jasné, že takéto plošné nárasty nie sú možné, nie sú reálne. určite nie do konca decembra. O, pre nás je oveľa lepšie, ak si uvedomíme realitu čo najskôr a ak sformulujeme stratégiu a taktiku tak, aby sme dosiahli viac. Ďakujem pekne. V poriadku, ďakujem. Nikto tu nedáva lekcie o ekonómii niekomu inému ale ja sa veľmi zaujímam o tú základnú politickú diskusiu. Sú tu odlišné politické vízie, to je dobré. A niekoľko osobných komentárov, ak dovolíte, predtým ako Francesca vysloví záver to, mm, o tejto veľmi zaujímavej výmene názorov. Zvyčajne e, rešpektujem metódu Jamesa Ellisa. Bol som vo Washingtone, kde som e, sa stretol s kongresom a e, s ekonomami Medzinárodného menového fondu. A dve veci som si odniesol. Predovšetkým ekonómovia sú úplne nie, v nejakej hmle, nemajú jasno ohľadom dôsledkov politiky disciplíny vo všetkých rozvinutých krajinách v nasledujúcich rokov sú veľmi takí rozdelení v tomto ohľade. Každý súhlasí, že musíme míňať menej, znížiť rozpočet, znížiť dlh, ale zároveň podporovať e, budúce investície. Čo to znamená, pokiaľ ide o výdavky, výdavky, ktoré zvýšime a znížime? Čo to znamená v harmonograme, v časovom harmonograme o vymanenia sa z krízy. Nikto nič presné nevie. Žiadna krajina vo svete nebola v takejto situácii. Niektoré krajiny boli e, v nej pred niekoľkými rokmi, ale nikdy sme nemali e, takúto situáciu vo celom rozvinutom svete, čiže nevieme. Druhá vec, Politicky zostáva dôraz na znížení rozpočtu, dlhu a úsporách. A zároveň je tu veľká politická diskusia v USA, ktorá je prípravou na volebnú kampaň budúci rok. A dôraz je na tom, či v nasledujúcich desiatich rokov bude, budú, bude 4 tisíc miliárd úspor, to je návrh prezidenta Obamu, alebo 6 tisíc miliónov úspor návrh, to je návrh rozpočtového výboru snemovne e, e, zástupcov pána Paula Ryana. Je to taký monomológ v rozpočtových otázkach, ktorý má väčšiu váhu ako slova amerického prezidenta. Ako viete, v USA návrh rozpočtu o ktorom sa diskutuje a ktorý sa hlasuje, nie je rozpočet, ktorý predstavuje prezident, ale rozpočtový výbor s nemovne zástupcov. Takže takýto je duch diskusie a v mnohých členských krajinách je podobný. Situácia podobná. Naši kolegovia, ktorí pripomínajú tento politický kontext, majú pravdu pripomínať to, že v čase, keď začíname rokovať s radou a ministrami financií, musíme mať na zreteli to, že všetci títo ministri vo všetkých členských krajinách sú posadnutí znižovaním výdavkov. Nemá, neznamená to, že my musíme urobiť to isté, ale musíme vedieť, v akom sú rozpoložení. A teda, ja by som chcel e, na tomto mieste obnoviť tri taktické odporúčania. Prvé, v politických rokovaniach a diskusiách musíme hovoriť nie o viazebných platobných prostriedkoch, nie o platbách, ale viazaných platobných prostriedkoch. Máme tendenciu to za, na to zabúdať, ale politicky je dôležité hovoriť o viazaných prostriedkoch pretože potom sme nútení ich e, splatiť. Musíme pripomenúť rade, médiám, verejnej mienke, že ak Európska komisia navyšuje, e, navrhuje zvyšovať túto položku, tak pretože je nútená to robiť. Sú tu programy, ktoré začali a tie je potrebné financovať. Samozrejme, že pre pre národné rozpočty pre financovanie e, komunitárneho rozpočtu z účtovného hľadiska sú platby, ktoré sú rozhodujúce, ale z politického hľadiska sú to viazané prostriedky. Vzhľadom na to, že platby aj z, roz, aj z účtovného hľadiska to rozhodnutie sa príjme v čase, keď sa príjme rozhodnutie o viazaných prostriedkoch. Teraz rozhodujeme o platbách na budúci rok, takže to sa mi zdá ako veľmi dôležitý bod, ktorý treba pripomenúť. Druhé odporúčanie. Je potrebné, aby sme urobili všetko preto a vyzvali ministrov financií, ministrov pre rozpočet a možno, dúfajme, alebo v ideálnom prípade aj ich e, národných lídrov, porovnali národné rozpočty a európsky rozpočet a to je dôvod, prečo ja úplne podporujem to, čo bolo od začiatku prístupom frančesky. Proces európskeho rozpočtu musí byť e, prepojený s novým procesom európskeho semestra, ktorý posilňuje koordináciu rozpočtovej politiky na národnej úrovni. Aj v národných rozpočtoch sa snažíme znižovať výdavky. Niektoré výdavky narastajú samozrejme a európsky rozpočet má úplne odlišné zloženie od národných rozpočtov. V národných rozpočtoch viac ako polovica výdavkov je na fungovanie, na zaplatenie úradníkov. V európskom rozpočte to predstavuje iba 6 My sa sústreďujeme v našom rozpočte buď na investície alebo hospodárske intervencie alebo zásahy. To sú kapitoly, ktoré aj v národných rozpočtoch sa málo znížili, menej sa znížili a niekedy sa zvýšili. Ak teda chceme presvedčiť ministrov financií, ministrov pre rozpočet, že sa musia pozerať na európsky rozpočet iným okom, iným pohľadom, ako je ten, ktorý majú voči národnému rozpočtu, musia urobiť najskôr toto. To je druhé odporúčanie. A teraz tretie. Nie je to nové, ale treba to vždy pripomínať. Musíme ukázať eh, ministrom financií členských krajín, že niektoré členské krajiny, nie všetky, e, boli veľmi zlé riadené, premárnili prostriedky a teraz musia robiť dramatické úspory, ale to neznamená, že celá únia musí za ne platiť. Ak niektoré krajiny musia sporiť a dramaticky sporiť, tak je to kvôli zlému riadeniu a správe, pretože vyhadzovali peniaze von oknom v minulých rokoch. A teda nemôžu financovať komunitárny rozpočet a treba, aby za ne rozpočet EÚ e platil, to nie. Musíme sa vrátiť k myšlienke európskeho rozpočtu financovaného vlastnými zdrojmi. Kým to tak nebude, budeme uh, rukojemníkmi členských krajín, ktoré sú najhoršie riadené. Toto musíme neustále pripomínať, pretože skúsenosti nám ukazujú, že keď v trialógu sme prvýkrát povedali, že toto tak nikto nepočúval, keď sme to druhýkrát, tak nás počúvali, ale nikto nereagoval. A keď to povieme tretíkrát, tak nás počúvajú a reagujú negatívne, tak to musíme povedať štvrtý, piaty, šiestý krát a možno budeme mať pozitívnu reakciu. A posledná vec k taktike. Minulý rok v súvislosti s radou sme pokúsili sa o nezvyčajnú taktiku, to, čo Európsky parlament teda robí v rozpočtových rokovaniach. Ja sám som sa veľmi zasadzoval na tú, za túto nezvyčajnú taktiku, ktorá spočívala v tom, že sme veľmi rýchlo, nie v prvom hlasovaní, ale rýchlo povedali, že sme pripravení prevziať e, čísla rady bez toho, že by sme k tomu dodali čo len jedno euro. Rada urobila niekoľko politických e, ústupkov a kompromisov, ale táto taktika sa neujala. Takže uvidíme, čo nám navrhne ako taktiku náš spravodajca, ale v tejto etape roka e, diskusí ja by som bol skôr za to, aby sme sa vrátili k tej predošlej taktike a síce, že budeme konfrontační konfrontačný o samotnom ročnom rozpočte, v ktorom Európsky parlament eh, by predložil čísla a priority, ktoré budú odlišné od eh, rady. Ale v takomto momente je potrebné, aby sme si uvedomili to, že ak chceme byť v pozícii sily voči rade, je potrebné, tak ako to povedali viacerí rečníci navrhnúť negatívne priority. Ak v rokovaniach povieme, že chceme zvýšiť všetky e, riadky, ktoré sa týkajú pôžičiek, tak nebudeme vo veľmi silnej e, rokovacej pozícii. Ale ak na druhej strane povieme, že chápeme logiku rady, že sme pripravení ju vziať do úvahy, ale zároveň chceme, aby to, čo sa nám zdá najdôležitejšie na prípravu budúcnosti vzhľadom na priority parlamentu, nové kompetencie, ktoré Európska únia dostala Lisabonskou zmluvou, chceme zvýšiť niektoré riadky. A na oplátku sme pripravení financovať niektoré navýšenia, aspoň čiastočne, Eh, ak chceme, aby nás rada počúvala, je potrebné, aby sme uvažovali o škrtoch eh, v riadkoch, eh, ktoré, ktoré sú bolestivé pre radu a tam nás budú počúvať. O to viac, že každý rok sú národné voľby v šiestich či siedmich krajinách. Štatisticky budúci rok sú voľby vo Francúzsku, Španielsku, Taliansku a iných. Ak na jeseň Európsky parlament povie, že v riadkoch, kde tieto alebo iné krajiny majú men, minus 5, minus 10, minus 20 tak tam bude určite reakcia, budeme v rokovacej pozícii, ktorá bude pre nás výhodná. Takže toľko k mojej poznámke. Teraz vysloví e, svoj záver a zhrnutie Francesca. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcela by som sa poďakovať kolegyňam a kolegom za diskusiu. Ja som už povedala vlastne na úvod, že táto správa samozrejme musí byť doplnená vašimi príspevkami. Takto je dôležité tú správu obohatiť. No a samozrejme musíme do toho ešte zapracovať jednotlivé závery. A už na úvod som povedala, že závery potom spravím po diskusii a potom, keď budú predložené pozmeňujúce návrhy od jednotlivých politických skupín. Ešte dovolte, aby som objasnila jednu obsahovú záležitosť. Je to uvedené vlastne v samotnom texte a ja som na žiadnom mieste nevyjadrala polutovanie, že sa navýšili prostriedky. Nie, to vôbec nie. Ja som sa snažila poukázať na to, že e, sa síce hovorí o navýšení prostriedkov, ale nie je to vlastne žiadne navýšenie. Tu som myslel napríklad navýšenie prostriedkov pre utečenecký fond. To nie je vlastne nič e, mimoriadné, lebo vlastne e, je to iba reakcia na vzniknutú situáciu, a ešte som poukazovala na to, že vlastne ako sa to už pripravilo v rámci obdobia 2007-2013, že vlastne teraz sa to len implementuje. Tak čo sa týka samotného východiska e, celej diskusie a čo sa týka aj toho, ako sme vypracovali naše návrhy, myslím si, že dôležité je to, aby sme veľmi pozorne analyzovali situáciu, ktorú máme. To znamená, že na úvod musíme zároveň to navýšenie rozložiť aj, alebo zohľadniť pri ňom aj to, čo bude e, realizované v roku 2013. No a musíme rozlišovať medzi skutočným navýšením a takým, ktoré sa naplánovalo už v minulosti a vlastne teraz sa iba realizuje. V príslušnom mm, odseku textu som uviedla, že napríklad čo sa týka rámcov programu, 7 programu, čo sa týka ďalších programov, tak tam nedošlo vlastne k navýšeniu prostriedkov e, za účelom naplnenia stratégie do roku 2020. E, to nie, lebo keď si pozrieme, čo by malo sa realizovať v roku 2013, vlastne dojde k nedostatočnému financovaniu. To znamená, že keď došlo niekde nejakému zvýšeniu, tak sú to skutočne veľmi nízke sumy, a dalo by sa povedať, že je to také, taký homeopatický postup. A ešte predtým, ako vypracujeme my naše vlastné návrhy, musíme mať samozrejme veľmi korektné informácie, ktoré sa týkajú čísel a musíme to e, uviezť do správnych súvisov. Dôležité je sa na to pozerať tak, že sú to veci, ktoré musíme naplniť v rámci tohoto viacročného programu a musíme zabezpečiť aj to, aby tie odchýlky, ktoré tu boli v minulosti, boli také, ktoré by sa nemali opierať o nejaké politické rozhodnutia. To je veľký rozdiel, či sú to politické rozhodnutia, alebo či to je vlastne iba čistá implementácia e, toho, čo sa vlastne v minulosti schválilo. Takže pre mňa sú to dve veci. Ja som sa už vlastne vyjadrila aj k prioritám a teraz by som chcela ešte jednu vec objasniť. Nie som za to, aby sme postupovali, tak povediať, celoplošne to nie. Ale e, to znamená, že ja vôbec nechcem, aby sa všetko navyšovalo, čo sa týka matematického navýšenia e, e, európskeho rozpočtu, také nejaké celoplošné zvýšenie sa mi nezdá byť dostatočne európsky prístup. Ja by som radšej chcela, aby sa príjmali strategické rozhodnutia, to je dôležitejšie. Náš rozpočet musíme využiť na to, aby sa z neho stal živý nástroj, ktorý by zároveň reagoval na aktuálny vývoj. Samozrejme, celé by sa to opieralo stratégiu do roku 2020. Ak táto stratégia vlastne bola, alebo by bola financovaná eh, v rámci výhľadu 2001 2013 tak by som si položil vlastne otázku, čo potom by sme spravili v budúcnosti. Konec koncov mali sme tu nejaké čísla z minulosti, teraz ich treba upraviť a stratégia do roku 2020 má byť nástrojom na to, ako, um, nabe, ako nakopnúť naše hospodárstvo, ako výjsť úspešne z hospodárskej krízy. To znamená, že my nesmieme v tejto oblasti vykonávať krátenia, nie musíme financovať našu stratégiu a to veľmi obozretne. Musíme mať veľmi jasné a cieľené zvýšenie nie je lineárne, musíme sa zamerať na strategické oblasti a body a takto musíme postupovať eh, v rámci prípravu, prípravy rozpočtu 2000, na rok 2012. Samozrejme, máme tu rozpočet, ktorý pozostáva z záväzkov a pladieb, ale čo sa týka jednotlivých častí rozpočtu, povedala som, že samozrejme musíme zohľadniť aj prognózy členských štátov. Na rade ministrov totižto sa, sú tie stanoviska častokrát rozdielne, ale musíme si uvedomiť, že členské štáty spravujú 80 nášho európskeho rozpočtu. To znamená, že mali by sme dať jasnú štruktúru negatívnym prioritám, musíme s nimi pracovať, musíme si uvedomiť, že samozrejme musíme výsť v ústrety v oblasti pozitívnych priorít. Čo sa týka ITER, tak to som tam vedomé uviedla. Uviedla som to tam ako súčasť, dia, súčasť rokovania trialógu. Viem, že je to citlivá záležitosť a chcela by som zareagovať na to, čo povedali kolegovia Haglund a Trüpper. E, sú to veľmi citlivé časti Eh, rozpočtu a zároveň tohoto dokumentu, ale samozrejme môžeme o tom rokovať. Ja si myslím, že by sme mali analyzovať návrh komisie si to prečítať, musíme sa opierať o finančný výhľad a potom na úrovni pracovných skupín by som chcela stanoviť naše strategické priority. Musíme postupovať veľmi seriózne a vážne, musíme to o stratégiu do roku 2012 a musíme sa rozhodnúť, ako chceme ísť, čo chceme obnoviť v tomto rozpočte. A musíme tu vychádzať z tých rozhodnutí, ktoré sme prijali v minulom roku. Čo sa týka stratégie 2020, ak by sa tieto priority financovali až na konci finančného obdobia, tak vlastne by sme stratili dosť veľa času na implementáciu. Ďakujem pekne všetkým rečníkom. Chcel by som pripomenúť, že čo sa týka tohoto mandátu na rokovanie v rámci trialógu, tak sme naplánovali ďalšiu výmenu názorov, ktorá sa bude opierať o tie dodatkové informácie, ktoré nám poskytla Francesca. Tie rokovania prebehnú 24. E, mája. Lehota pre pozmeňujúce návrhy je 24.5. do 12. Naš, budeme schváľovať tento materiál 15. júna a potom e, trialog mohol prebiehnúť v júli. Chcel by som vám teraz navrhnúť, aby sme prešli na bod 8 nášho programu. Náš kolega Haglund nám bude prezentovať svoju správu ktorá sa týka rámcového programu Európske spoločenstva pre atomovú energiu. Nech sa páči, vážený pán kolega. Chairman, Dobre, ďakujem pekne, predseda. Ja vám chcem predložiť moje úvodné myšlienky programu Euratom. Je to téma, kde ITRE je gestorským výborom, no a i kalendár v tejto problematike je stále ešte e, otvorený, ale možno sa nám podarí na budúce o tom hovoriť v polovici júna, keď chcem predložiť návrh stanoviska. No tak, ako je uvedené, ako bolo povedané v poslednom e, príspevku, týka sa to hlavne projektu ITER a toho, ako vyriešite problémy financovania. Takže z tohto hľadiska to je veľmi zaujímavá téma. No hovoríme tu o rámcovom programe na roky 2010 až 2013. A, takže z praktického hľadiska to bude rozšírenie a, posledného od roku 2007, a, ktorý vyprší v roku a, koncom tohto roka. Takže to je rámec, e, o ktorom hovoríme. No a e, ja som napísal stanovisko, no poprvé myslím, že to je vynikajúca príležitosť e, zdôrazniť a opätovne že väčšina z nás, dúfam, má pocit, že súčasná dohoda, súčasné usporiadanie, keď nemáme e, žiadny náhľad do projektu ITERA a Euratomu, aj keď aj napriek tomu musíme príjmať e, rozhodnutia o e, financovaní týchto činností. A táto situácia z nášho hľadiska je neudržateľná. Takže je to dobrý kontext hovoriť o tom, že chceme e, viac informácií a viac parlamentnej kontroly o tomto projekte na to, aby sme dokázali nám uľahčiť budúce rozhodnutia o tomto programe. No a tým sa dostávame k otázke financovania reaktoru. Čiže hlavnej časti programu ITER. No a Komisia na rok 2012 navrhuje 100 miliónov 360 na rok 2000, na roku 2013, takže to bolo tiež súčasťou Frančeskinej správy a aktivít na prípravu budúcoročného rozpočtu, ale tiež to súvisí s Remerovou správou o viacročnom finančnom rámci. No a preto je nevyhnutné aby Rajme, Františka a ja sme sa dohodli na spoločnom riešení týchto vecí a potom rokovali s komisiou a s radou. A ako už bolo povedané, ja tiež nie som veľmi spokojný. E, ako komisia navrhuje riešiť túto situáciu? No, k obsahu a k aktivitám, kde ktoré má najväčšiu mieru zodpovednosti, tak a e, k tomu nemusím veľa dodávať. To nie je našou úlohou vo výbore pre rozpočet, ale z hľadiska financovania máme teda problémy. No tak, ako som už povedal, už z minulého roku vieme, že je tu veľa nevyužitých prostriedkov. A komisia a rada podľa môjho názoru bola veľmi tvorivá, keď hľadali riešenie o tom, ako financovať inter Ja som presvedčený o tom, že ak by bola politická vôľa, tak by sa to dalo urobiť úplne inak, využite nevyužité prostriedky a tak ďalej. Som si istý, že je, sú technické vysvetlenia, prečo to nebolo možné, ale myslím, že všetci sa zhodneme na tom, že kde vola, tam je aj cesta. A ja som presvedčený o tom, že tu tá vôľa teraz nie je. No a navrhované riešenia budú mať hrozný dopad na rancový program, na 7. rancový program a je to teda zlé riešenie. A rovnako zlé riešenie to je z hľadiska princípu toho, ako viesť rozpočet a ďalej a k spoločným spolurozhodovacím právomocne, ktoré máme. No a ja navrhujem, aby parlament nepodporil riešenie, ktoré navrhuje Rada a komisia, ktorá podľa môjho názoru, ktoré podľa môjho názoru nie je optimálne. Ďalej ešte jedna vec, o, ktoré budem, o ktorom budeme hovoriť, ktoré budeme hovoriť v rámci tohto stanoviska, a to je branie týchto aktivít do budúcnosti, aby e, bolo jasno v tom, čo sa dá použiť a čo nie. To tiež e, nám umožní vyhnúť sa situáciám, ako je súčasné to eh, jeden z najväčších konfliktov, ktorý je na stole z hľadiska tohto výboru už to trvá takmer rok a stále tu nie je riešenie v dohľade na dohľad. Takže to treba tiež vyriešiť. No a ďalšia vec, to sa týka skutočnosti, že nemáme eh, dostatok informácií a nemáme prístup k všetkým informáciám taký, aký by sme potrebovali k financovaniu. Komisia zdá sa, že je veľmi aktívna. Aktívna prekladanie návrhov 5-ročného programu. No a to predlžuje súčasný, ktorý prebieha a to možno je pravda, ale súčasne netreba zabúdať na to, že sme sa ocitli v situácii, keď rozpočet tohto projektu a tejto aktivity nie je dostatočný, nie sú dostatočné a nie je dostatočné využívanie prostriedkov, myslím, že by bolo zaujímavé vykonať nejakú dopadovú štúdiu. No a delegácia výboru v Francúzsku boli, boli dané k dispozícii budú na dispozícii zaujímavé dokumenty. Ja sa nezúčastním tejto delegácie, ale dúfam, že získame zaujímavé informácie, ktoré budú musieť byť zohľadnené v rámci stanoviska Nobre. A tým sa vraciam k tomu, čo sa stalo v Japonsku pred niekoľkými mesiacmi. Opätovne to je vynikajúca príležitosť zdôrazniť to, že význam otázok jadrovej bezpečnosti, ktoré sú súčasťou rámcového programu Euratom, tak eh, väčšina, to zaujíme väčšinu európskych občanov, takže treba zaistiť náležité finančné prostriedky eh, pre jadrovú bezpečnosť a to treba v tomto kontexte politicky zdôrazňovať. Čo sa týka detaľnejších otázok eh, tieto veci. Tak necháme to na ITRE, ktoré majú, ktorý má kompetencie v tejto oblasti, no ale toto sú základné myšlienky, ktoré uvedieme v mojom návrhu stanoviska a budeme s Frančeskou a Reimerom pracovať ďalej na tejto otázke, aby sme eh, našli stabilné, silné stanovisko, eh, spoločné stanovisko mm, parlamentu a dokázali usmeniť tú situáciu lepším smerom, akým sa vyvíjala doteraz. Ďakujem pekne, predseda, ďakujem pekne, spravodajca. No a tak, ako ste povedali, tak, komisie, tak sa uskutoční delegácia výboru pre rozpočet do Kadarachu na miesto, kde sa buduje výskumné centrum ITER, Čiže naši, naši kolegovia nás budú informovať, keď sa odtiaľ vrátia. No a okrem toho po katastrofe v Japonsku Európska komisia sa rozhodla, že všetky existujúce jadrové elektrárne v EÚ musia prejsť technickými záťažovými testami ohľadom ich kapacity odolať e, podobnému e, incidentu alebo katastrofe či už bude prírodná alebo spôsobená človekom. Teda, aby sme mali výsledky týchto testov predtým, ako vypracujeme našu správu. Viacerí žiadali o slovo. Pán Derek Vogan. Dávam mu slovo ako prvému. Derek. Yeah, you, ďakujem, predseda. Ja ďakujem aj Haglundovi za jeho úvodné slova jeho stanovisku. Na no, by som chcel povedať, že ja nie som proti jadrovej energii. Ja myslím, že to je bezpečný, ak chceme zabezpečiť dostatok energie bez veľkých emisí CO2, tak potrebujeme jadrovú energiu. Ale tak ako povedal pán Haglund, potrebujeme zaistiť bezpečnosť jadrových elektrární celej EÚ. No a samozrejme a treba sa poučiť e, z nedávnej katastrofy v Japonsku. Treba sa poučiť e, o bezpečnosti jadrových elektrární, ale aj e, o školení personálu a o informovaní verejnosti, ktoré sa týka mm, o otázkach jadrovej bezpečnosti. No a to je prvá vec. A to tiež je výnimka o dopadovej štúdii pre minulé programy. Ak sa máme poučiť z vecí, o ktorých som práve hovoril, aj pre rozpočet, tak je veľmi dôležité, aby sme sa minimálne zamýšľali nad vypracovanie dopadovej štúdie a myslím, že takéto rozhodnutie by sa malo v blízkej budúcnosti zvážiť. No a rovnako som chcel hovoriť niečo k otázke samotného rozpočtu. Samozrejme, my sme výbor pre rozpočet a to je pre nás najzaujímavejšia časť stanoviska, ktoré predkladáme. Vieme, že rozpočet pre program je v rámci súčasného finančného rámca. No a vieme, že diskusie o projekte ITER ešte neboli ukončené, takže tie budú iste aj súčasťou rokovania rozpočtu na rok 2012. No a ako sme si vypočuli tiež v rozprave k francúzskej správe návrhy komisie o využití marží a 100 miliónov eur z rámcového, zo 7. rámcového programu na pomoc financovaniu projektu ITER v budúcnosti to sú naše najväčšie obavy. Hlavne využitie 100 miliónov z rámcového programu 7. Ak to urobíme, tak sa vystavíme nebezpečenstvu, že budeme mať problémy z hľadiska financovania rámcového programu 7 a tým sa dostaneme do problémov plnenia cieľov 2020 2020 Takže na záver by som chcel len dodať že sa teším, že budeme súčasťou rokovaní a rozpočet na 2000, rok 2012, ale teším sa aj na stanovisko pána Haglonda. Ďakujem. Ďakujem pekne, Derek. Ann Jensen. Ďakujem, predseda. Ja podporujem samozrejme stanovisko Karla a chcela som len povedať niečo k a povedať niečo o delegácii do Kadarachu. Ja som s Bartom Stasom na čele, budem na čele eh, delegácie Bart Stas je z Kokobu. Včera sa uskročilo prvé eh, stretnutie s expertami, ktorí hovorili o technických otázkach. A rovnako sme sa stretli so zástupcami komisie, ktorí hovorili o tom plánovaní hospodárskom. No a by som chcel len povedať, že to by si vážne experti nám poskytli ďalšie otázky, ktoré sa môžeme spýtať priamo na mieste. No a čo sa týka tiež bezpečnosti, problémov, ktoré môžu spôsobiť ďalšie náklady. No a môj prvý dojem zo včerajšieho stretnutia bol, že musíme nájsť nejaký spôsob, ako zajistiť financovanie pre tento projekt, ale nejak to udržať v istých eh, hraniciach, pretože je to veľmi riskantné a nevieme, aká bude, čo priniesie budúcnosť a a keď to bude mať dopad na iné oblasti, eh, ako to vidíme teraz eh, v rámci rámcového programu pre výskum číslo 7. Takže myslím, že treba nájsť nejaký spôsob, ako udržať náklady a financovanie projektu ITER v istých hraniciach. No a myslím, že tak ako mi povedal Karol, nemôžeme aspekt, a, akceptovať, že a peniaze pre projekt ITER idú z, rámcov, z 7. rámcového programu pre výskum. Myslím, že to bude veľmi zaujímavé a čím viac o tom viem, tým zaujímavejšie to je. Ale rovnako by som chcela jasne povedať, že chceme sa tejto otázke venovať veľmi vážne. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Helga Trypel. Áno, iste nebudete prekvapení, keďže ja už viac ako 30 rokov som v zelenej skupine, že sme proti tomuto návrhu. A to z niekoľkých dôvodov. Poprvé, problém je jasné vyjadrenie pronukleárnej pro, pro politickej orientácie komisie a neschopnosť adaptácie eh, na vývoj Európy bez eh, nukleárnych, eh, nukleárnej energie. Ďalej príprava na prechod od jadrovej energie na obnoviteľné zdroje a v časoch úsporných opatrení a politiky v celej Európe a komisia navrhuje navýšiť financovanie tohto projektu 1,3 miliardy na roky 2012-2013. To je podľa mňa zlá nerovnováha, keď sa pozrieme na stratégiu 2020 o udržateľnosti a obnoviteľných zdrojoch a potom 460 miliónov vezmeme eh, zo 7. rancového programu pre výskum. To je pre mňa veľmi zlé rozhodnutie, eh, ktoré nepodporuje dobré výskum a transformáciu a využívanie nových technológií na druhej strane, samozrejme, môžeme akceptovať všetky eh, žiadosti o financovanie jadovej bezpečnosti. To sa zdá, že je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. A ľudia argumentujú, myslím, že to bol Derek, ktorý tvrdia, že treba sa snažiť o hodnotenie rizík. Vy ste to tiež povedali, predseda, ale včera komisár Oettinger a kolegium komisárov sa už nejak vracia k otázke, alebo ustupuje v otázke E, toho, ako budú hodnotiť rizika. No a preto mám isté pochybnosti a opätovne myslím, že nebudete prekvapení, ale zelený prístup je taký, že skutočne chceme zmenu no a posun. A teraz e, to financovanie projektu ITER, nejaké hranice, samozrejme je to lepšie ako otvorenie ale e, a, a čo to znamená, že ak nakoniec bude väčšina preto, akéže budú jasné línie pre e, rozpočet projektu ITER, no znamená to, e, že im to bude musieť stačiť, alebo riskuje väčšina, že, že sa to bude, tak ako to nazývame po nemecky, investičná ruina. No a, a k tomu ma zaujímalo niečo viac. No a a po návšteve Kadarachov budeme mať viac informácií o tom, aké sú reálne rizika. Ďakujem pekne, ďakujem Helga. Teraz pani Karvalho. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem poďakovať eh, spravodajcovi za, za tú úvodnú myšlienku. Dôležitosť eh, projektu ITER spočíva v obsahu. Musíme nájsť náhradný zdroj výroby energie, ktorý si môžeme dovoliť. Momentálne nemáme e, žiadnu e, z energií, ktorá by bola len výhodná. Čiže toto je dôležitý výskum a hľadanie e, udržateľnej, e, dostupnej, čistej energie, ktorá nemá nevýhody e, bežného štiepenia jadra. Druhý bod. ITER je veľmi dôležitý, pretože je, to je najväčší medzinárodný program, ktorý existuje pod vedením EÚ, takže určitým spôsobom je to naše, naša pozícia, naše stanovisko, ako stojíme voči medzinárodným partnerom Musíme si uvedomiť, e, že sa urobila séria chýb, hlavne v správe projektu. Príliš veľké výdavky, veľa z nich e, je spojená so zlou formou správy a riadenia. To by sa malo zmeniť. Mali by sme e, zabezpečiť, aby tu boli nové modely riadenia k rozpočtu. Súhlasím s niektorými kolegami, ktorí povedali, že tento projekt nesmie ohroziť ostatné priority FP7. To sme povedali na začiatku 7. rámcového programu pre vedu a výskum. Je tam séria priorít v zdravotníctve a v iných energiách, ako sú obnoviteľné zdroje, e, informačné technológie, sú dôležité pre konkurencieschopnosť Európy, preto musíme zabezpečiť, riešenia spolu s radou a s komisiou, aby sme rozumne mohli pokračovať v projekte ITER bez toho, že by sme ohrozili naše hlavné ciele a iné priority v rámci 7. rámcového programu. Nie je to ľahké, ale musíme sa o to pokúsiť. Ďakujem. Ďakujem, Reimer Böge. Ja, Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne Karlovi Haglundovi za prezentáciu, ako aj za to smerovanie, ktoré spolu s ostatnými spravodajcami naznačil a ktoré chce ďalej sledovať. Keď si ešte raz predstavím, čo sme včera v rámci prípravného zasadania k delegácii do Kadarašchu si vypočuli Ani Jensen, tak tá to, čo nám tam bolo povedané, čo nám povedali dvaja generálni riaditeľia komisie, dvaja z výskumného spoločenstva, tak e, keď to tak celé si spojím, tak tu vyplývajú no, vystávajú nové otázky. To znamená, že dôležité je, aby naša delegácia aj dokázala zodpovedať a aby nám poradila, ako máme riešiť tieto z vedeckého hľadiska zložité otázky politicky. Takto musíme riešiť projekt ITER, celý projekt eh, jadrovej fúzie, kde samozrejme sme veľmi rozpoltení. Nachádzame sa v zložitej fáze politického rozhodovania, to je jasné. Zároveň je správne, aby sme hovorili o ITERI ako takom, a to nezávisle od rozhodnutí, ktoré sme v minulosti sa snažili prijať v súvislosti s ITERom. Myslím si, že musíme o tom hovoriť s komisiou a s radou. Musíme hovoriť o príklade ITERu, že nie je možné, aby sa takto zvyšoval tlak na parlament v tom zmysle, že existujú nejaké medzinárodné záväzky z 12. júla 2010 medzi komisiou a radou, kde sa oni prihlásili k ITERu, chceli posilniť naše pôsobenie a takto sa prezentuje názor, že my pôjdeme do roku 2020 až na 6,6 miliardy eur, no a rozpočtový orgán nech to zariadi. Chcel by som pripomenúť kolegom, že v ostatných politických oblastiach, napríklad bývalá komisárka Ferrer Waldner, keď teda išlo o to, aby v rámci prípravy na medzinárodnú konferenciu darcov v súvislosti s Palestínou vždy dokázala, aby predtým, ako sa prijali medzinárodné záväzky, sme sa stretli, sme rokovali a mohli sme viesť rozhovor s príslušnými komisármi a generálnymi riaditeľstvami a takto sme zistili a oni zistili, ako ďaleko môžeme ísť. A ak si dobre spomínam, existovala tu možnosť, aby Niektorí naši spravodajcovia dokonca sa zúčastnili tejto medzinárodnej konferencie darcov. Zdá sa, že v prípade ITERu a niektorých iných projektov komisia zabudla na tento pekný zvyk z minulosti. Mohlo to prebiehať úplne ináč a bol by som nerád, keď sme stále boli konfrontovaní už s uzavretými, tak povediať, záležitostiami. Zároveň, keď teda na konci toho celého procesu a ja nechcem prebie, predbiehať to, o čom budeme diskutovať a rozhodovať v najbližších týždňoch, tak viem, že tento, vieme, že tento projekt má skutočne veľkú dimenziu. To, čo povedal Karl, o čom sa diskutuje na výbore Šúre, dôležité je, ako to celé riešiť, tak, aby niektoré projekty mali dobré financovanie a zároveň, aby sme sa zamerali na určité množstvo priorít, to je veľmi dôležité, a zároveň vieme, že vždy, keď ide o nové požiadavky, tak nakoniec je potom podielanie sa na programoch, z ktorých vyplývajú takéto veľké projekty, ale jednoducho nemôžeme takto zaťažovať projekty parlamentu Predovšetkým, keď si uvedomíme, aké máme skúsenosti z tohoto projektu, aké je jeho financovanie. Preto veľmi pokojne by sa mali zamýšľať nad tým, či by nebolo dobré nájsť ako doplnenie nejaké alternatívne zdroje financovania a konec koncov dalo by sa to riešiť aj prostredníctvom návrhu opravného rozpočtu, ktorým sa budeme zaoberať v budúcnosti, ale keď sa vyvíja takýto tlak, a keď sa niečo vnúcuje, aj keď je nutné nájsť rýchlo riešenia, bolo by dobré zistiť aj to, ako je možné ostatných dárcov zapojiť do takejto situácie, aby sme vedeli, aké je stanovisko v súvislosti s ITERom, aby sme vedeli, či tam nedojde k nejakým presunom, aby sme tu nemali nejaké prekvapenie niekoľko mesiacov, aby sme nemuseli potom zabezpečovať dodatočné financovanie. Takže podľa informácií, ktoré máme, Japonsko už oznámilo, že má isté problémy, zabezpečiť to, čomu sa zaviazali, že dodajú, ale vo všeobecnosti podporujú projekt. Samozrejme vieme, že ak si dobre spomínam, v roku 2008 sa USA nachádzali v zložitej situácii, bolo tam rozhodnutie kongresu, ktoré naznačovalo, že by sa asi rozlúčili s týmto projektom, takže toto je nutné zohľadniť v rámci celého financovania. Nestačí iba spraviť nejaký medzikrok, aby potom polovici tohoto roku alebo pri, v rámci budúceho finančného výhľadu nemuseli sme začínať od znova. Ak teda dáme zelené svetlo, musíme vedieť, prečo sme to spravili, musíme vedieť, prečo sme takto prípadne postupovali v roku 2011, či sme si zabezpečili všetky informácie, overili všetky možnosti, ak sme teda za to, aby sme mali dlhodobé financovanie, ktoré funguje do 2020, tak musíme takto postupovať. Ďakujem pekne. Merci, Reimer. Ďakujem, Reimer. Ja osobne som sa ubezpečil, aby naša delegácia v Kadarachu sa stretla s čo najvyššími administratívnymi predstaviteľmi Francúzska, ktorí majú na starosti túto agendu. Pán Bernard Migo, to je predstaviteľ e, generálneho komisariatu pre atomovú energiu a ktorý sleduje za Francúzsko projekt ITER je v neustálom kontakte s Japoncami a vyslal francúzskych expertov, okrem iného, aby pomohli Japonsku vyriešiť ťažkú situáciu vo Fukushime. Tiež je poverený za Francúzsko projektom posilňovania toho sarkofágu v Černobyle. Pri tejto príležitosti sa teda pokúsime zabezpečiť to, aby všetky prípadné otázky našej delegácie Reimer BG o nich hovoril, ktoré si kladie výbor samotný, aby sme na ne získali čo najlepšiu odpoveď. A náš spravodajca nám predloží v tomto smere návrhy otázok. Pán Haglund, chcete to zhrnúť? alebo máte nejaké pripomienky? Pán... Ďakujem pekne, pán predseda. Ja si myslím, že toto bola veľmi dobrá úvodná diskusia. Chcel by som požiadať kolegov, aby mi poslali písomne komentáre, ak by teda mali nejaké. A ja vám samozrejme potom predložím návrh a pokúsim sa to spraviť tak, aby to získalo podporu veľkej väčšiny. Samozrejme, máme tu určité komplikácie administratívneho charakteru, ale to bolo všetko v tejto fáze. Ďakujem. Ďakujem, pán spravodajca, a blahoželám vám, pretože vo vašej práci ste dopredu v porovnaní s prácou, e, ktorým sa zaoberal výbor ITRE ktorý ešte neprijal svoj časový harmonogram, ani nemá ešte spravodajcu. Takže na základe prognóz, na základe toho, čo vieme o práce, i, práci ITRE, tak by sme mali mať následovný harmonogram, takže výmena názorov, ktorá bude podrobnejšia na základe návrhu správy 23. a 4. mája. Možno tu bude preskúmanie písomného, písomnej správy 14. a 16. júna. 16. júna bude termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov. Mohli by sme prijať návrh správy na našom stretnutí 12. alebo 13. júla a potom už podľa výsledkov hlasovania ITRE uvidíme, kedy to môže ísť do plenárky. Navrhujem, aby sme sa teraz vrátili k bodu číslo 4 a 5 dnešného programu. Návrh opravného rozpočtu 2011 číslo 2, keď, tak ako to bolo oznamené na našom minulom stretnutí, je tu návrh Európskej komisie, kde na nešťastie je znovu snaha o odškodnenia alebo o pomoc niektorým krajinám, ktoré boli postihnuté klimatickými katastrofami Slovinsko, Chorvátsko a Česká republika. Naša spravodajkenia Sidonia Jedžizeska tu nie je, takže slovo dám Reimerovi Bögemu, ktorý je spoluspravodajcom k tejto téme. Chcem vám povedať, že po trialogu, ktorý sme mali s radou, pre, e, maďarským predsedníctvom a komisiou. Sme diskutovali o projekte, o návrhu opravného rozpočtu číslo 1 a o spôsobe financovania pomoci krajinám, ktoré postihli záplavy minulý rok, medzi ktorými bolo Maďarsko a Poľsko. Rada sa zhodla, že tu bude nezvyčajný proces, negatívna rezerva a my sme jasne vyjadrili naše výhrady voči takémuto návrhu. Negatívna rezerva bola obmedzenou možnosťou na 200 miliónov eur a návrh opravného rozpočtu číslo 1 bol už kvázi úplne vyčerpaný, takmer úplne vyčerpal týchto 200 miliónov eur a použitie tohto procesu by viedlo iba k tomu, že sa do konca roka odloží tá voľba, ktorú budeme musieť urobiť ohľadom konečného financovania, či to teda budú čerstvé prostriedky alebo sa urobia presuny v, v rámci komunitárneho rozpočtu v jednotlivých e, kategóriách alebo e, v rámci jednej kategórie. Nepresvedčili sme radu. Medzi tým sme súhlasili s prvým opravným rozpočtom, schválili sme ho a potom, tak ako to bolo naplánované, ako sme to povedali rade, teraz čelíme tomu istému problému. Máme tu záplavy, ktoré si vyžadujú pomoc a odškodnenie zo strany spoločného rozpočtu. Týka sa to Slovenska, Chorvátska a Českej republiky. Európska komisia navrhla, aby sa použili čerstvé prostriedky a mm, rada je proti je za e, opätovné použitie, teda presuny medzi kategóriami alebo v rámci jednej kategórie. Máme tu 23. maj ako termín a musíme dovtedy byť schopní prijať e, naše stanovisko. Máme tu podobný problém aj v iných opravných rozpočtoch, um, ktoré sa pripravujú. Momentálne je to výmena informácií. Samozrejme, môžeme hovoriť o základe návrhu nášho spravodajcu na neskorších stretnutiach a teda z pohľadu toho, čo budeme vedieť neskôr o tom, aké má stanovisko rada Reimer, chceš nás informovať? Chceš nám povedať, aký je tvoj názor? Ja, vielen dank. Eh. Ďakujem pekne, pán predseda. Vlastne nemám už tomu, čo dodať, lebo bod 5 programu, správa, ktorá sa týka mobilizácie tohoto fondu na základe záplav v Slovensku, Chorvátsko, Českej republike, obsahuje z princípu v zásade žiadne problémy. Jednoducho na nič neprišli ani monitorace aktivity komisie. Je to okrát o to, že rada e, komplikuje vec iba v súvislosti so, s niektorými stanoviskami ohľadne rozpočtu na rok 2011 a teraz vychádzajúc z diskusí v rámci trialógu, o ktorom ste informovali, sa musí parlament v najbližších týždňoch rozhodnúť, aké bude jeho stanovisko. Či sa akceptuje stanovisko rady v rámci tých bežných hier a s tým odôvodnením, že je tu nedostatočné čerpanie lín, liniek v rámci niektorých fondov. Potom tam bude aj odôvodnenie, prečo sa nevyčerpali dostatočne niektoré fondy a či to teda akceptujeme alebo či veľmi jasne podporíme to, čo vlastne prezentovala spravodajkyňa, že položíme otázku komisii, prečo v rámci opravného rozpočtu číslo 3 sa neriešili tie otázky, ktoré musíme riešiť teraz. Budeme sa musieť tým zaoberať aj v najbližších týždňoch. Myslím, že to bude 24. mája, lehota bude do 26. mája, hlasovanie v júli, potom bude paralela s hlasovaním na pléne o týchto dvoch správach, ako aj s návrhom opravného rozpadu číslo 3. To je tá zásadná otázka ohľadne tých čísel, o ktoré ide. Takže či pôjdeme takto do, do toho sporu, aby sme vyslali signál, alebo či budeme hľadať iné riešenie, to je otázka pre politické skupiny, aby nám povedali, ako, s akou silou chcú ísť do toho sporu s tým, aby mobilizácia alebo nie mobilizácia e, viedli alebo neviedli k tomu, či tieto štáty budú rukojemníkmi alebo nie. To znamená, že musíme si povedať, aké stanovisko chceme zaujať ako parlament, ktorá sa bude opierať o jasnú kvalifikovanú väčšinu, teda by som myslel tomu povedať viac. A vlastne som naznačil už aj v súvislosti s ITERom, že sa musíme v najbližších týždňoch intenzívne zamýšľať nad jednotlivými témami. Ak kolegovia z radu si dobre budú robiť poznámky, tak nech si poznačia aj to, že jednoducho neakceptujeme to, aby sa postupovalo tak, ako sa postupovalo v posledných čo sa týka riešenia opravných rozpočtov. Ďakujem pekne. Oui, je remercie. Ďakujem Reimerovi, ktorý už predtým a správne povedal v bode číslo 6, že tu máme aj návrh opravného rozpočtu číslo 3. A tu ide o tradičný opravný rozpočet, ktorým sa uzatvárajú účty z predošlého roka, tým, že sa hodnotia prebytky a navrhujú sa, aby sa tieto prebytky boli vrátené členským krajinám. Tento prebytok tento rok predstavuje 4 miliardy 540 miliónov. V priemere to bolo za posledné roky 2,5 miliardy, takže sú veľké rozdiely medzi jednotlivými rokmi 4,5 miliardy, to je veľa. A Dôvod sú e, rozličné rozdiely vo výmených kurzoch. Hlavne sa to týka poľnohospodárských produktov, predstavuje asi 185 miliónov eur. Potom tu máme mm, sankcie, ktoré Európska komisia e, vyrúbila vo výške asi 1 mm, miliardy 280 miliónov, teda naozaj sú to tieto pokuty sú určitým vlastným zdrojom a navyše je to permanentný zdroj. E, takisto je tu nevyužitie 2, milio, 2 miliard 700 miliónov e, úverových prostriedkov. Tento pro, problém sme preberali e, minulý rok. Návrh Európskej komisie v tom čase bol taký, aby sa zmenila finančná perspektíva, aby sa to obmedzilo na financovanie programu ITER. Hovorili sme o tom už dnes ráno a teda takto vyzerá ten 4,5 miliardový prebytok e, v číslach. No a to, čo navrhoval pán Böge, do budúceho stretnutia musíme e, prijať principiálne stanovisko, či prepojíme politicky nové potreby, hlavne v fonde Solidarity s globalizáciou. Tam nemáme momentálne dostatok prostriedkov a tieto značné zdroje, ktoré by mali byť vrátené členským krajinám. Teda v rámci riadenia roku 2010, alebo to prepojíme Uvidíme, čo nám navrhne náša spravodajkyňa Sidonia Inžezeská. Bolo by dobré, aby sme sa nad tým začali zamýšľať, alebo by sme o tom mali interne diskutovať. Stanovisko rady čakáme 11. až 14. júna a z procedurálnych dôvodov spojených s konzultáciami národných parlamentov budeme mať taký trochu nabitý e, harmonogram v hlasovaní o týchto opravných rozpočtoch, o tomto konkrétne číslo 3. Dobre, takže ak nie sú žiadne pripomienky, ďakujem a navrhnem, aby sme prešli k poslednému bodu dnešného programu. Pridali sa, pridal sa k nám pán podpredseda Kalfin, ktorému týmto ďakujem za jeho správu, ktorá sa týka Európskej investičnej banky a bude nám hovoriť o výsledkoch e, neformálneho trialogu, ktorý sa uskutočnil 3. mája. Takže, milí kolega, máte slovo. Uh, Ďakujem pekne. V ostatných dňoch um, veľmi intenzívne diskutujeme s radou. Trialog sa uskutočnil 3. aj dnes po obede sa jeden uskutočnil a ďalší sa plánuje na zasadnutie v Štrasburgu budúci týždeň. No a takýto totálny kalendár máme na to, aby sme dosiahli dohodu e, do polovice mája, a pretože informácie od služieb parlamentu sú také, že toto bude dátum, dokedy musíme dosiahnuť dohodu. Ak chceme dosť času záverečný text prijať na rade a parlamente a zverejniť to v úradnom vestníku a nevytvoriť eh, nejaké napätie v Európskej investičnej banke. No a dosiahli sme eh, od posledného razu pokroka, ale ešte vo viacerých otázkach máme stále veľmi rozdielne názory a chcel by som o nich informovať výbor na poslednom zasadnutí 3. mája sme mali dva, dve znenia, ktoré navrhovala rada. Prvá vec sa týka stropov. Ako iste viete, tak v rozhodnutí parlamentu e, sme navrhli zvýšiť e, limity pre všetky regióny, hlavne pre Stredomorie, aby to bolo v súlade s politickým rozvojom a politickými udalostiami v Severnej Afrike stanovisko rady je také, že eh, príjmu navýšenie pre Severnú Afriku, ale nie pre ďalšie regióny. No a momentálne tiež odmietajú naše odporúčanie využiť reflows vo výške 140 miliónov zo stredomorského regiónu a rovnako nechcú aby v znení textu boli naše odôvodenia zvýšenie, zvýšenie mm, hranice a to je, sú zoznamy nárokovateľnosti príslušných krajín. Takže oni súhlasia len so koncentráciou na Severnú Afriku. Ale nemusí to zohľadňovať budúci pondelok. To je stanovisko rady. A rovnako je tu jedna zaujímavá vec, ktorú navrhuje rada, a to tiež e, zavedenie pojmu kondicionality, podmienenočný pre Severnú Afriku, čiže peniaze dostanú len keď budú dosahovať politický pokrok. Reforiem z politického hľadiska to znie zaujímavé, ale z praktického hľadiska to spôsobuje mnohé problémy. Hlavne, kto bude hodnotiť politický problém, čo presne je politický problém, ako to budú vedieť všetci aktéry, nož a tak ďalej a tak ďalej. A preto je otázka, je otázka hodných hraníc stále otvorená z hľadiska pre ostatné krajiny, hlavne pre v rámci prestupovej pomoci, pretože Európska investičná banka by mala takmer zastaviť nové operácie do konca mandátu. No a rada navrhuje, teraz, že komisia rozhoduje o kondicionalite podmienečnosti a môže dať zelenú Európskej investičnej banke. Pre nás to je nepriateľné. My hovoríme, že v tejto situácii by sme mohli prijať eh, uplatnenie delegovaných aktov, takže eh, komisia môže rozhodovať, ale musí informovať radu a parlament, ale parlament bude mať eh, možnosť zastaviť toto rozhodnutie, uzná, zahodnú. Takže o tom treba hovoriť. No a druhá vec sa týka podmienečnosti. Je to návrh, náš návrh, e, výsledok rokovaní o texte, ktorý zavádza istú kondicionalitu pre krajiny v rámci východného partnerstva a zavádza princíp viac za viac, čiže čím viac reforiem príjmu, tým viac peňazí budú môcť využívať eh, od Európskej investičnej banky. Ja by som to podporil, ak sa nám, no, ak sa nám podarí nájsť spôsob, nájsť správny mechanizmus eh, využívania podmienečnosti a to sa dá použiť na juhu aj v východe. A pre mňa je to veľká eh, zmena v rozvojovej pomoci a financovaní. je tu kondicionálne, tak nech sa príjme rozhodnutie a potom zelená a peniaze štečú. E, vyzerá to veľmi atraktívne z politického hľadiska ten pojem kondicionality. Avšak bude to priateľné len vtedy a vytvorí to dobrý dôvod na zmeny v iných politikách. No a to, pokiaľ sa dokážeme dohodnúť na mechanizme hodnotenia kondicionality. Ďalej, som chcel povedať, že toto je hlavná otázka, o ktorej momentálne hovoríme. Po druhá, druhá vec sa týka delegovaných aktov. Na tom veľmi trvá parlament, rada a komisia sú proti tomu. Delegovanými aktami v tomto prípade myslíme využívanie na regionálne usmernenia. To znamená, že komisia s bankou mali vypracovať regionálne usmernenia, špecifikovať, čo je stanovené v mandáte, ale musia to preložiť ráde a parlamentu. A ak tu bude taká tichá dohoda, tak budú pokračovať, ak nie, tak sa uskutoční revízia. Oni majú obavy z predkladania ďalších politických dokumentov v parlamente. Rada, parlament, komisia by to nechceli robiť. My sa snažíme nájsť nejaké východisko a a o tom sme hovorili aj včera. Uvidíme, ako dnes budeme v tejto veci pokračovať. A totiž vytvorenie nejakých všeobecných podmienok v oddelenej prílohe prijaté v rámci spolurozhodovania. Na no, ne tvrdia, že táto, táto príloha by sa dala v budúcnosti meniť delegovanými aktami na to, aby mali voľnú cestu v, pri vypracovaní konkrétnych podmienok No, pretože z politického hľadiska parlament by o to nemá záujem. Takže toto je druhá vec. Po prvé, astropy spolu s kondicionalitou. Po druhé, sú, druhá vec sú delegované akty. A tretia vec, na ktorej nám veľmi záleží a na ktorom trváme, Bielorusko nebude s hviezdičkou, to znamená, že nebude nárok na pomoc a nechceme poznámku počiarov pre Island. To znamená, že Island je kandidátska krajina a nemôže byť zaradené do problémov, ktoré majú s Holandskom a Veľkou Britániou a s penzijným fondom. Pretože komisia, komisia navrhuje a rada, aby to teraz rada urobila, a totiž, aby bol Island zaradený na zozname oprávnených krajín, len keď tento rozdiel bude, tento problém bude vyriešený. Tento prípad je však teraz na súde a tak ďalej, tento vej rieši, takže ak to dáme tam a také je všeobecná atmosféra v parlamente, tak to bude trochu prehnané. Ďalej. Je tu um, odpor voči nášmu rozhodnutiu o Stredomorskej banke. Rada je rezolutne proti tomu. Je to však stále na stole. No a pár, je tu pár, nepovedal by som veľmi dôležitých, ale problémy vypracovávaním znení, konkrétneho znenia, čo sa týka na lepšie koncentráciu na rozvoj. My zdôrazňujeme kritéria ľudských práv, ale to sa ešte dostane do procesu alebo postupov pri tvorbe textu. No a ďalej rada podporuje mechanizmy pre pracovné stránky e, správu podpredsedu, kde sa hovorí o tom, čo sa stane v budúcnosti a o tom, ako by Európska únia tak na bilaterálnej a multilaterálnej úrovni by mala podporovať rozvoj. Takže toto sú politicky delikatné otázky, rada to, sa tomu nevenuje, ale e, je, je to otvorené, sú to otvorené problémy, ale to vám musím naznačiť, že rada nie je veľmi nadšená a budú veľmi výrazne proti tomu, tak sa treba zamyslieť nad možnosťami parlamentu, ako ďalej postupovať v tejto otázky. Ale už sa objavili v niektorých správach dobré odporúčania ktoré treba zvážiť minimálne pred eh, prijatím ďalšieho mandátu. Myslím, že budúci rok parlament eh, bude zvažovať eh, mandát po roku 2013, no, takže to bude možno čas, kedy budeme mať jasnejšie v týchto základných otázkach, takže k tomuto. Čo sa týka našich predpovedí, tak ak rada bude pracovať aktívne, tak a, a túto tému uzavrieme budúci týždeň. Ja však o tom pochybujem, pretože oni majú tiež svoje postupy. Sú to veci, kde máme ešte rozdielne názory, ale z nášho hľadiska myslím, že treba vyvinúť maximálne úsilie. Ďalej a eh, rozhodnúť, čo, čom môžeme ustúpiť a v čom nie ale v ostatných veciach myslím, že parlament môže byť spokojný. Pretože sú v súlade s rozhodnutiami parlamentu. Ďakujem. Ďakujem, milý kolega. Blahoželám vám k tomu, ako vedete tieto rokovania. Je tu teda viacero bodov, kde ešte nie je um, zhoda s radou. Toto sú citlivé veci hlavne problém politickej podmienenosti pôžičiek a nad rámec pôžičiek Európskej investičnej banky pomoci v rámci spolupráce, rozvojovej pomoci. Táto otázka sa vyskytne znovu e, v súvislosti s udalosťami v arabskom svete. Až doteraz v politickej e, podmienečnosti sme nikdy toto nebrali do úvahy. Je to e, síce zapracované, ale nikdy sa to bralo, nebralo do úvahy. Tieto doložky sa veľmi ťažko implementujú, ale nemôžeme ich ďalej ignorovať. V súvislosti s tým, čo sa deje na druhej strane Sredozemného mora, nemôžeme pokračovať e, v rovnakom spôsobe v jednaní s, krajina, s krajinami, ktoré sa snažia o demokraciu a s krajinami, ktoré sa tomu snažia zabrániť. Príliš často až doteraz sme pridelovali prostriedky a to len utvrdilo autoritárny režim e, pri moci. Niekedy sa to aj obrátilo ehm, a bolo to v prospech e, daných lídrov. Takže Európska investičná banka, jej pôžičky sú odlišné od pomoci, e, tam nie sú s tým spojené podobné nevýhody, ale predsa len filozofia je veľmi podobná. Čiže veľmi dôležitá vec a um, bude sa tu znovu vyskytovať. Um, máte ešte ďalšie stretnutie a potom sa bude pracovať na našej uh, stratégii, ale sme radi, že tento, táto agenda je na dobrej ceste. Dobre, takže nie sú žiadne ďalšie pripomienky. Ďakujem vám veľmi pekne. My sme vyčerpali náš dnešný program. Naše budúce stretnutie bude 23. mája o 15. Čiže 23. a 24. mája. Týmto uzatváram našu schôdzu a ešte niekoľko minút poprosím koordinátorov, aby tu zostali na stretnutí koordinátorov a začneme znovu pracovať o 3 minúty.